Now I give. Okay. We are going to start the vote. Vážené kolegyne, kolegovia, pustíme sa do hlasovania, takže vás poprosím, aby ste zaujali svoje miesta v tejto sále. Je tu požiadavka na procedurálny bod zo strany pani Regner. Pani Regner, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som sa snažila v predchádzajúcej rozprave, pokiaľ išlo o správu o výročnom raste, prostredníctvom modrej karty adresovať otázku na pána Aubermajera, avšak nebolo to možné, pretože opustil sálu okamžite po príhovore. Chcela by som, aby poslanci zostali v sále aspoň tak dlho, aby mohla byť na nich adresovaná modrá kartička. Ďakujem. Yes, yes, Mrs. Regner. Áno, určite, pani Regner, máte absolútnu pravdu.